Uh, uh, Dámy a páni, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať s hlasovaním. Prvý bod, o ktorom budeme eh, hlasovať, sa týka návrhu uznesenia eh, eh, týkajúceho sa zatknutia pána Navalného a ostatných. Je tu návrh e, v súvislosti e, s úpravou 190 presunúť hlasovanie a ja by som vám teraz chcel v tejto súvislosti udeliť e, slovo. Ďakujem pekne, pán